komisiu boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch. Ako prvý rečník má slovo na 5 minút pán Gerbrandy ako autor. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred dvomi rokmi ma prekvapili údaje o pytliactve, napríklad na nosorožcoch. 300 ich bolo v roku 2010 zabitých. A nie ide len o nosorožcov, ale aj o ilegálny lov slonov. 40 tisíc slonov za rok, to je 10 celkovej populácie, ale tiež plazy a iné reptílie, či rastliny a stromy. Takže našu krajinu pytliaci plundrujú. Hlavným dôvodom je stále väčší blahobyt v strednej a východnej Ázii. 15 miliard eur. Taký je tento trh za rok. To je najväčšia, druhá najväčšia ilegálna činnosť e, po, e, teda na svete. Mám k dispozícii Európsky akčný plán, ktorý sme navrhli a predložili komisii a teším sa, že Európska komisia z neho prevzala určité prvky. Minulý rok napríklad bol uzavretý dohovor o spolupráci s Čínou v rámci boja proti e, pytliactvu. Ale nepostačuje to. Vidíme to, keď si pozrieme údaje z roku 2013. Aj minulý rok e, explozívne e, stúplo, stúpol rozsah týchto pytliackých činností. Začal som údajmi z roku 2010, kedy bolo zastrelených 300 nosorožcov pytliakmi. V minulom roku tých nosorožcov už bolo tisíc. Spolupracuje Europol, Interpol, Rangery, avšak táto spolupráca nepostačuje, potrebujeme ďalšie opatrenia, aby sme zamedzili takémuto ilegálnemu pytliactvu. Práve tie najpopulárnejšie zvieratá, práve na ne sa najviac loví. Musíme sa aj my v Európe pozrieť, e, aké sú naše trhy. E, trh a dopyt nerastie len v Ázii, ale aj u nás a my musíme proti tomu pôsobiť. Druhý dôvod a skutočne je to pravda, že aj naše členské štáty zohrávajú určitú úlohu ako miesto určenia alebo ako prekladacie úzly prekladky. 600 kg určitých živočíchov bolo nájdených v jednom jedinom eh, balíku alebo eh, nelegálne prepravované koraly či morské eh, koníky. Takže je potrebné, aby sa Európska komisia oveľa viac angažovala v tejto oblasti. Po tretie, pytliactvo má veľmi veľký sociálny dopad, pretože ľahko zarobené peniaze sú veľmi atraktívne pre eh, ľudí zaoberajúcich sa kriminálnou činnosťou. Pytliactvo destabilizuje celé regióny. Komisia musí spolupracovať s členskými krajinami, musí predstaviť vlastný akčný plán, ten musí byť veľmi ambiciózny. Je potrebné, aby členské štáty e, aktívnejšie pôsobili, zlepšili e, svoju expertízu a tie trestné činy v prípade zadržania pytliako musia byť prísnejšie. Musíme sa tomu venovať e, podobne, ako sa venujeme obchodovaniu s drogami alebo s ľuďmi. Aj Europol musí mať oddelenie, ktoré sa bude zaoberať len pytliactvom. Európsku obchodnú a rozvojovú politiku musíme využiť na to, aby sme postupovali proti pytliactvu, pretože to môže byť veľmi dôležitý príspevok v rámci boja proti týmto zločinom na prírode. Mal by sa zriadiť fond na zabezpečenie určitých oblastí. A na záver sa musím opýtať, čo znamenáme ako politici, keď sa eh, perizeráme, ako sa plundruje naša príroda, ako miznú e, zvieratá, flora, fauna alebo kriminálnici zarábajú na nich milióny. Rok 2014 musí byť rokom, kedy o tom nebudeme len hovoriť, ale kedy budeme aj konať. Vychádzam z toho, že členské štáty budú súhlasiť s parlamentom a že bude predložený mm, ambiciózny plán. Ďakujem pekne pán kolega. V mene komisie máte slovo, pán komisár Potočník, a zároveň vás tu vítam. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať kolegovi Gerbrandimu a ostatným za vašu iniciatívu e, v tejto súvislosti, za to, že priamujete pozornosť parlamentu ostatných inštitúcií na túto otázku. Svet sa e, e, venuje tejto otázke obchodovanie s teda s voľne žijúcimi e, druhmi a poľovanie na ňu e, je veľmi e, lukratívna činnosť, ktorá podrýva stabilitu mnohých krajín. Budeme môcť sa úspešne venovať tejto téme iba, ak tu bude spoločné medzinárodné úsilie týkajúce sa zdrojových, tranzitných aj cieľových krajín EÚ. Na tomto pracuje už dlho domácej úrovni, ale aj e, pomocou CITESu, medzinárodného, zrovnej dohody týkajúcej sa ohrozených druhov. E, využívam túto príležitosť preto, aby som vám oznámil, že e, komisia sa snaží, aby EÚ sa stala plnohodnotným partnerom CITESu. Dúfam, že Európsky parlament bude môcť ešte pred voľbami vyjadriť k tomuto svoj súhlas nadnášame e, otázky e, e, také, takéhoto typu pri našich bilaterálnych dohodách. Napríklad sme podpísali kooperačnú dohodu s čínskou stranou v tejto sfére prednedávnom. A takisto na úrovni CITESu sme sa postarali o dodatočné financovanie z európskych e, e, zdrojov, pokiaľ ide o polovanie na e, slony. Takisto podporujeme projekt napríklad MyCase, teda tam ide o minimalizovanie ilegálneho polovania na slony a ostatné ohrozené druhy. Bude z toho podporovať monitoring, vymáhanie, vymožiteľnosť zákona a e, takisto aj obmedzovanie medzinárodného obchodovania s e, slovmi a inými druhmi. Ale mali by sme si uvedomiť, že trend e, ide proti nám. V Ázii sa prudko zvyšuje dopyt po takýchto výrobkoch a Napríklad slovina je drahšie než kokaína, zlato. Zároveň je to veľmi jednoduché Um, tento produkt uh, pašovať. Uh, sankcie takisto nie sú dostatočne vysoké na to, aby uh, odrádzali. Takže nelegálne obchodovanie zažíva boom celom kontinente, na celom africkom kontinente Európa je tranzitným bodom pre takéto produkty mnohých krajinách e, e, je e, vlastne polovanie na takéto druhy naozaj ohrozením pre ne samotné. Podporuje to slabé vládne štruktúry v tejto krajine podporuje to ilegálnu činnosť. Potrebujeme teda väčšie politické uznanie hrozby, ktorú predstavuje nelegálna činnosť páchaná na voľne žijúcich druhoch. To sa týka ministrov zahraničných vecí, Eh, expertov eh, na organizovaný zločin, eh, polície, súdnictva. Všetci tu majú dôležitú úlohu Návrh eh, uznesenia eh, v tejto oblasti sa týka mnohých z týchto dôležitých eh, bodov a volá po konkrétnych krokov. EÚ a USA prednedávnom oznámili, že sa budú viac zasadzovať proti obchodovaniu, nelegálnemu obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Mali by sme prijať efektívnejší prístup v tejto oblasti Ehm, budeme sa venovať tejto otázke vo známeniu Európskej komisie budúci týždeň e, spolu s komisárkou Malmström a na tomto pracujeme v úzkej kooperácii s ostatnými komisármi ako komisár Pibalks. Toto oznámenie upriami pozornosť e, na to, že je naozaj o dôležitý globálny problém, že sa mu musíme venovať efektívnejšie budeme hodnotiť existujúce opatrenia EÚ na e, podporu boja proti e, ilegálnemu e, obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a takisto budeme zaoberať budúce, budúcim prístupom EÚ v tejto oblasti. Dimenzie tohto problému, ako som to už načetol, sa zmenili, takže potrebujeme čerstvé myšlienky, čerstvé nápady na efektívny boj proti e, tomuto problému. Musíme zabezpečiť napríklad aj alternatívne e, spôsoby živopitia pre e, pytliakov. Budeme takisto diskutovať so zainteresovanými stranami. Budeme sa snažiť venovať novým, efektívnejším postupom, ktoré by mohla prijať EÚ. Zorganizujeme konferenciu 10. apríla na túto tému. Uznesenie Európskeho parlamentu je veľmi e, dôležitým e, príspevkom k zvyšovaniu e, povedomia verejnosti v súvislosti s touto témou. Ja, komisárka Malström, chceme diskutovať spolu s ostatnými zainteresovanými na túto tému. Ďakujem pekne za pozornosť. Srdečne ďakujem, pán komisár. Teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. E, ako prvá má na 3 minúty v mene politickej skupiny EPP slovo pani Jordan. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovia pánovi e, komisárovi. Dnes hovoríme o slonoch, nosorožcoch, tigeroch, korytnačkách, koráloch. Občania, ktorí sú zasiahnutí krízou, by nám mohli vyčítať, že sa nezaoberáme dôležitými vecami. Ale toto je dôležitá téma, pretože obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi ohrozuje biodiverzivitu, bezpečnosť, politickú stabilitu, ohrozená je vláda práva. Kriminálne obchodovanie e, panuje aj v Európskej únie. Nie je to len problém tretich krajín. A toho e, dôkazom e, je počet voľne, zabavených voľne žijúcich druhov. Pozrela som si analýzy a v roku 2012 došlo k 799 zásahom. Najviac to boli produkty pre lekárske použitie, na druhom mieste slonovina, na treťom plázy. Európska únia je tranzitná e, destinácia mnohých e, produktov, takže musíme posilniť efektivitu európskeho priestoru, aby sa lepšie realizovali odporúčania Európskej komisie, aj keď nie sú e, až také prísna, striktné, ako je spoločná legislatíva. Preto očakávam, aby členské štáty boli v tejto oblasti koherentné a aby aj tie tresty boli podobné, aby pretože si neželáme, aby v niektorých eh, štátoch, eh, kde sú tresty nižšie, bola možnosť pre obchodníkov eh, s voľne žijúcimi druhmi Rada by som položila väčší dôraz na lepšie pôsobenie existujúcich inštitúcií. Samozrejme musíme mať na zreteli aj ťažkú finančnú situáciu, najmä pokiaľ ide o verejné financie, takže nepodporujeme vytvorenie nových fondov. Dôležité tiež je, že povedomie aj na medzinárodnej úrovni je veľké. Konvencia CITES už od roku 1975 platia v Lani OSN konštatovala, že trestné činy na voľne žijúcich druhov možno pári e, rovnať, porovnať s trestnými činmi s e, drogami. Venuje sa tomu aj americká administratíva a musíme urobiť viac, e, najmä pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Moja politická skupina podporuje túto rezolúciu a dúfam, že sa nám podarí uskutočniť veľký pokrok v rámci rámci e, zamedzenia e, boja proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich e, trhoch. Musíme sa snažiť aj o lepšiu osvetu. Ak by, nebola, ak by tu nebol trh po slonovine a podobných produktoch, potom by neexistoval ani tento ilegálny obchod na voľne žijúcich druhoch. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. E, v rámci SND na dve minúty nasleduje pán Poc. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom, s ktorými som mal príležitosť pracovať na tejto správe. Je to naozaj veľmi závažná vec. Reflektuje závažnosť tejto záležitosti to, že nás je tu tak málo v sále, nereflektuje závažnosť tejto problematiky. Každopádne e, tejto problematike sa nevenuje veľa pozornosti. Minulý rok sme e, e, tu viedli e, diskusiu o problematike konferencie o voľne žijúcich druhoch CITES v Bankoku. Už vtedy bola situácia vážna a uvedomovali sme si, že tu je len o osud jednotlivých zvierat, o blahobyt zvierat, ale že tu ide často o samotné zachovanie jednotlivých druhov zvierat. Často sú to ikonické druhy zvierat. V roku 2011 situácia sa prudko zhoršila, do nezákonného obchodu sa e, zapojili e, mm, ilegálne organizácie a pre tých, ktorým sa nezdá byť dôležitý nosorožec a podobne, poviem to inak, financovanie terorizmu, korupcia, organizovaná trestná činnosť v Európskej únii. O to tu ide a aj e, OSN na to reagovalo svojou rezolúciou za apríla 2000 2013. Nebudem tu opakovať čísla, ale e, ide o stovky jedincov, o ohrozenie celých druhov voľne žijúcich. Európa musí urobiť viac a preto by ma zaujímalo, či komisia chce prijať e, osobitné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o reguláciu internetových obchodov. V tejto oblasti tam máme e, slabé miesta. Tiež by ma veľmi zaujímalo a prihováram sa za to, aby komisia prijala opatrenia, ktoré by zamedzili dovozu neživých častí zvierat ako suvenírov či loveckých trofejí. Ďakujem. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat Ďakujem, pán kolega, za ALDE. Na 3 e, minúty má slovo pán Gebrandy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisárovi za jeho odpovede na naše otázky. Musím povedať, že sa teším zo slov pána komisára. Ehm, avizovalo sa tu oznámenie, verejná konzultácia, to všetko je výborné, avšak e, všetko je e, zatiaľ veľmi pomalé. Verejné konzultácie v apríli, e, to, to sú ešte tri mesiace, 10 tisíc slonov, čiže vec je naozaj naliehavá. A ako dlho si ešte vôbec môžeme dovoliť s touto témou zaobchádzať tak nerozhodne a pomaly. Samozrejme, chápem dobré úmysly pána komisára Potočníka, ale musíme e, preradiť e, na väčšiu rýchlosť. Spomínali ste aj e, Spojené štáty. Hillary Clintonová sa touto vecou zaoberala v rámci svojej medzinárodnej agendy. A prezident Obama to spomenul tiež počas svojej návštevy Afriky. Aj vo OSN je to naliehavá téma. Pre Afriku je to dôležité, pretože Afričania pochopili, aké dopady to má na celý kontinent. Tieto kriminálne organizácie už sa vôbec eh, nedajú kontrolovať. Takže, pán komisár, skutočne musíte postupovať rýchlejšie v tejto veci. Je síce pekné, že ste podpísali s Číňanmi memorandum o porozumení, ale pán predseda Barozo to musí e, diskutovať s čínskym prezidentom a tiež s prezidentmi a premiérmi v Afrike, všade, kde je to veľký problém. A mám taký dojem, že e, sa e, musíme e, obrátiť aj na našich európskych spotrebiteľov a musíme vyzvať členské štáty, aby všetky ilegálne dovozy všetko, čo bolo zabavené, nebolo len niekam uschované, ale aby sa to spálilo na nejakej veľkej kope, to má medzinárodný dosah. E, istý druh leva v Afrike už vymerel uh, solony v západnej Afrike. Uh, ešte ich tam pár žije, takže času veľa nemáme. Musíme postupovať rýchlejšie. Mm, vyzývam komisiu, aby postupovala rýchlejšie. V 2009 už komisia vyzvala členské štáty pôsobiť v tomto smere, avšak z mojich odpovedí na moje otázky som musel konštatovať, že v tomto smere sa robí príliš málo. E, vôbec to nie je národná priorita ani pri e, zisťovaní, pri vyšetrovaní e, aby e- teda Európa nebola už e, viac tranzitným miestom pre tieto ilegálne produkty. Ďakujem. Na dve minúty 30 e, za zelených pani Belie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, vážení kolegové, táto ústná otázka a tá, tá téma, o ktorej tento týždeň budeme hovoriť, že, a dúfame, že ju teda aj e, veľkou väčšinou schválime, je politická reakcia na eh, problém, ktorý je na z úrovni veľmi dôležitý a čoraz eh, výraznejší. Eh, poprosím vás tiež trochu pomalšie. Um, obchodovanie s palmovou flórou je po obchodovaní s drogami a so zbráňami a s ľudskými bytostiami štvrtou najväčšou nezákonnou Ehm, eh, aktivitou. Ehm, mimoriadne veľkým problémom je eh, v Afrike, napríklad v roku 2012, začiatkom roku 2012 v Kamerune boli zabité stovky ehm, slonov a to je iba eh, príklad na ilustráciu tejto dramatickej situácie. Platí to aj v prípade tigrov, platí to v prípade nosorožcov, platí to v prípade korytnačiek a mnohých ďalších živočišných druhov, ktoré spadajú e, pod oblasť záujmu e, pytliakov. A je to otázka, ktorá ovplyvňuje aj širšie aspekty e, riadenie e, e štátu, e, E, nakoniec je to vec, ktorá podporuje vôbec organizovaný zločin e, na celom svete. Týmto e, spôsobom sa peniaze prelievajú aj na, do financovania rôznych rebelských skupín, dokonca priam teroristických a má to dopad aj na miestnych obyvateľov a na celé regióny. Tieto trestné činnosti sa stavajú veľkým, veľkou hrozbou dokonca pre mierovú situáciu v niektorých regiónoch. A treba bojovať proti takémuto e, poškodzovaniu životného e, prostredia. Treba apli- e, aplikovať naozaj prísne sankcie, pokiaľ sa takým spôsobom koná. A pokiaľ strata biodiverzity nám nestačí na to, aby sme v tejto oblasti konali, tak v roku 2014 proste veci treba zmeniť. Európa je prvou destináciou takýchto nezákonne obchodovaných predmetov a e, je to teda našou odpovednosťou. Musíme mať naozaj efektívne e, nástroje. Členské štáty majú harmonizovať svoju legislatívu aj e, colné postupy. A chceme, aby Rada aj komisie konečne konali a aby sa táto téma dostala aj na program Europolu. Naozaj mali by sme mať nulovú toleranciu, pokiaľ ide o boj proti e, týmto veľmi závažným problémom, e, ktoré boli spomenuté. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ďalej vystupí na dve minúty v mene ECR pani Girling, nech sa páči. Ďakujem. Poprvé, v mene skupiny chcem povedať, že vítam toto uznesenie. Naozaj, e, takáto forma trestnej činnosti je škandalozná, podobne ako iní kolegovia. Myslíme si, že mali by sme dávať väčšiu prioritu tejto téme. Nezákonné e, zabienie eh, niektorých eh, druhov eh, zvier, ako napríklad sú slony alebo nosorožce, to sa častokrát aj dostáva do novín, ale netreba zabúdať aj na tie menšie živočíšne druhy, ktoré sú takisto veľmi dôležité pre biodiverzitu. Je to komplexná, komplexné uznesenie, veľmi širokospektrálne, rôzne aspekty tam spomínajú a nemám často tu všetko teraz prebrať, ale v každom prípade môžem povedať, že moja skupina bude hlasovať za toto uznesenie. A e, chcem spomenúť aj nejaké oblasti, ktoré sú e, problematické pre e, členov mojej skupiny. Poprvé je to otázka e, harmonizácie e, predpisov v tejto oblasti a teda aj spoločných sankcií. Ja si myslím, že by bolo nesprávne príliš veľa zdôrazňovať práve tento e, prístup, pretože to e, nebude ľahké dosiahnuť a môžu z toho vyplývať